Kolegyne, kolegovia, otváram schôdza, ktorá zútra bola prerušená 17. júna 2010, zápisnica zo zasadania z dňa 17. júna 2010 a texty, ktoré boli schválne, sú v vašej dispozícii. Má nikto nejaké námietky? Vidím, že nie. Tým pádom sme schválili zápisnicu.